11 článku 3 eh, nariadenia. Výbor pre ústavné otázky navrhuje eh, takýto výklad eh, stanovených článkov článok 166 odsek 1 a článok 195 odsek 3 o menovitom hlasovaní sú v súvislosti s článkom 167b a v prípade e, konaní o zrušení imunity e, sa nebudú vzťahovať. E, toto sa bude považovať za schválené, ak do ďalšej schôdze nebudú prednesené žiadne námietky v mene politickej skupiny alebo minimálne 40 poslancov. Text tohto výkladu naredenia sa taktiež nachádza na internetovej stránke Európskeho parlamentu. Pán Ivary Padar sa s platnosťou od 7. apríla 2014 stal v Estónsku ministrom polospodárstva. Pán Harlem Desir sa od 9. apríla stal ministrom pre európske záležitosti vo Francúzsku.